It's okay. Sit down, please. Dobre, usadte sa, prosím. Dnes sa vyjadríme o hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou. Máme za sebou dlhú cestu, ktorá nebola bez prekážok. Myslím, že sa preukázala aj opačná pozícia. E, umožnili sme to, ale e, pravidla parlamentu musí rešpektovať každý. Mnohí poslanci a poslankyne sa vyjadrili proti tejto dohode. Mnohí občania manifestovali pred e, touto salou, pred touto budovou, aby vyjadrili svoje názory. Ale dôležité je, že sa rešpektujú potom aj pravidlá a názory všetkých. Parlament by mal byť protagonistom a mojou povinnosťou je zariadiť a postarať sa o to, aby rozhodnutia príjmané v tejto sále umožnili Európskemu parlamentu byť v centre politickej aktivity my zastupujeme občanov a občania musia vedieť, že ich zástupcovia obhajujú ich záujmy. Ako zvyčajne, ja nebudem hlasovať. Nie preto, že by som nemal názor, ale preto, že podľa môjho názoru pozícia predsedu parlamentu musí byť e, pozícia, e, ktorú e, ktorá reprezentuje celý parlament. Mr. Carver, please. Thank, thank you, Mr. Pre- Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že pred takýmto kontroverzným hlasovaním myslím, že by bolo dobré, aby sme e, povedali niečo dobré. 6. februára kráľovna oslavila 65. výročie na tróne a myslím, že by sme mohli jej vzdať ho, dať úctu, hlavne kolegovia z Commonwealthu, uh, z Maltu a z Cypru. Ďakujem pekne. Bene. Honorevole Valencia. A teraz uh, pani poslankyňa Valenciano. Pregunta, presidente, porque no, no he entendido. Ďakujem veľmi pekne. Ja som to celkom nepočula. To otázka. Usted no va a votar hoy o no va a votar nunca. budeme alebo nebudeme hlasovať? Ehm, ja ako predseda Európskeho parlamentu nebudem hlasovať, keď budem predsedať zasadnutiam. Ja by som samozrejme mohol zahlasovať, mám názor, ale moja funkcia teraz je predseda celému parlamentu a zastupovať celý parlament. Od EPP som dostal žiadosť o nomináciu do jednej delegácie. Táto nominácia bude v zápisnici z tohto zasadnutia. Ak nebudú predložené výhrady, E, do schválenia tejto zápisnice. Nominácia bude schválená a týka sa to e, delegácie parlamentného zhromaždenia AKT EU Paulo Rangel e, nahradí Fernanda Rausa. A teraz pristúpime k hlasovaniu.